gigantické veci, ktoré, ktoré máme pred sebou. Ďakujem. Thank you, Commissioner. Colleagues, the debate on this item is closed. Táto téma je uzavretá, kolegovia, a hlasovať o nej budeme zajtra. A teraz naša posledná správa, správa e, v rámci dnešného dňa zasadania, je to správa pani Caravaglio, implementácia e, rámcového e, výskumného programu a dávam slovo pani Karavaľo. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka. Nuž, vzdelávanie to je jeden z základov trvalého vývoja Európy. Európa musí viac investovať do vzdelávania, do pohybu vedcov a excelentnosti. Dnes vidíme, že svet e, vo viacerých sektoroch je multipolárny aj v oblasti vedy. Zo pár čísiel 80 svetových výskumníkov pracuje mimo Európy 69 patentov sa zaregistrováva mimo Európy. Európa investuje menej do inovácií a výskumu ako Spojené štáty, Japonsko, Južná Korea a tieto rozdiely možno vidieť práve v súkromnej sfére. Naše slabiny nášho systému treba prekonať investičné deficity, nedostatky v inováciách, byrokratické zaťaženie, to všetko treba zjednodušiť. Začína to pri pravidlách financovania, ktoré treba zjednodušiť. A preto ma veľmi teší, že som spravodajkyňou pre e, rámcový výskumný program, pre túto správu. Táto správa má za cieľ poukázať na e, obrovský význam e, výskumu v Európe. Napríklad v rámci 7. E, rámcového výskumného programu. Chcem ako spravodajkyňa k tomu otvoriť diskusiu. Otvorila som ju, zúčastnili sa mnohí ľudia, zapracovala som mnohé príspevky a to nám aj ukazuje, aké je dôležité ako za akú dôležitú považujú túto tému naši občania. Potrebujeme e, zjednodušenú kontrolu finančných aspektov a aj technické a vedecké evaluovanie treba posilniť prostredníctvom peer review na základe excelencie. Chceme aj viac tolerancie pre riziká, chceme zjednodušenie kontrolných mechanizmov a chceme viac dôvery do e, akademického sveta a hospodárstva. To je však iba začiatok procesu, nebude ľahký. Komisia bude na tomto ďalej pracovať, ale môžete sa určite sa tu určite spolahnuť na podporu e, Rady a parlamentu. V budúcnosti táto pracovná metóda bude môcť byť ešte rozšírená na ďalšie oblasti, napríklad na štrukturálne fondy, pretože verím, že programy so zjednodušenými pravidlami vedú aj e, k transparentnosti. Chcem e, belgickému predsedníctvu, komisii i por kolegom poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli k týmto rozsiahlým konzultáciám. keď e, zjednodušíme prístup výskumu k fondom na základe peer review, na základe spoločnej dôvery medzi všetkými zainteresovanými, bude to vec k tomu, že výskum a inovácie v Európe budú posilnené a týmto spôsobom môže byť Európa interaktívnym priestorom pre e, výskum a život a prácu. Ďakujem. Máme tu viacero rečníkov v rámci procesu Catch the Eye. Začneme pani Figuredo. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcel pani spravodajkani vysloviť poblahoželanie za jej prácu na tejto správe, zjednodušenie implementácie výskumných výskumného rámcového programu je nevyhnutnosťou. Spravodajkyňa sama poukázala na to, že to je len jeden, jedna z mnohých potrebných reforiem na to, aby výskum na Európskej únii bola, bol efektívnejší a e, rentabilnejší, aby prispel k hospodárskému e, a ekonomickému rozvoju. Treba riešiť dôležité veci. E, treba konkrétne e, zjednodušiť určité opatrenia. Na využitie finančných nástrojov treba optimalizovať čas. E, treba, aby sa e, dalo vrátiť náklady a, a zľahčiť to tak, aby mohli byť podporené partnerstva, aby výskum a rozvoj sa stali piliermi pre vyššiu mieru rastu a zamestnanosť. Návrhy z, týchto, z tejto správy sú veľmi dôležité. Výskum a inovácie musia postupovať vpred. Merci, monsieur le président. Je voudrais dire merci. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať našej spravodajkyni, ktorá odvedla skutočne vynikajúcu prácu. Ďakujem pekne Európskej komisii Poprosím vás, aby ste odovzdali moje poďakovanie. Myslím si, že ten program fungoval veľmi dobre. Pevne verím, že bude fungovať aj v budúcnosti. A dôležité je uplatňovať pravidla v tom zmysle, ako boli schválené. Preto je dôležité, aby výskumné inštitút, inštitúty, sa riadili pravidlami dobrého riadenia. Dôležité je samozrejme mať aj dobré posúdenie rizika, musíme tolerovať určité riziko. Samozrejme dôležité mať aj nezávislého sprostredkovateľa, musíme obnoviť dôveru, musíme dôveriť o výskumné inštitúty, musíme to podporiť európskymi prostriedkami a takto by sme mali pristúpiť k rokovaniam v súvislosti s novým finančným výhľadom. Musíme tak povedať europeizovať výskum, musíme nadviazať vzťahy v rámci EÚ. Ďakujem pekne a teraz vystúpi pani Marisa Matias. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Eh, chcel by som Zač- chcela by som začať tým, že sa poďakujem pani Vysvrádajkyni za prácu, ktorú vykonala aj za to, ako vlastne postupovala. Postupovala veľmi demokraticky, nevypočula si len parlament, ale vypočula sa aj externé strany. Zaslúži si potlesk, ktorý má FP7, je najväčší výskumný projekt vo svete a návrh na zjednodušenie zo strany komisie je preto vítaný. Tento návrh ktorý prišiel zo strany parlamentu, zvyšuje alebo zlepšuje návrh komisie, podľa nás zjednodušenie nie je dostačujúce. Musíme rozlišovať medzi inováciami a výskumom. A to nám pomôže, pretože to e, sa týka aj oblasti výskumu a inovácií, ktoré si vyžadujú v rámci demokracie rovnaké príležitosti a transparentnosť a chceme povedať, že chceme menej byrokracie a menej byrokratickej kontroly a chceme sa viac sústrediť na excelentnosť výskumu. Takisto e, berieme do úvahy výsledky výskumu, pokiaľ ide o selekciu partnerov a pokiaľ ide o rovnosť šanci. Čiže záverom by som chcela povedať, že tento návrh skutočne pomôže zlepšiť pracovné podmienky pre výskumníkov v Európe, ale takisto im dá aj väčšiu dôstojnosť a dá veľké zlepšenie, pokiaľ ide o výskum v Európe. Čiže mali by sme tento cieľ podporiť. Pán Kelly, nech sa páči. ja takisto chcem poblahoželať za prácu, ktorá bola, urobila, ktorá bola urobená. Sú tu však aj určité komplikácie. Sú tu ľudia, ktorí sa chcú dostať k peniazom, aby mohli pracovať a jednoducho je to ťažké mm, strávia celé mesiace tým, že vyplňajú prihlášky a potom nemajú úspech. Už som počul viacero prípadov. To sa týka aj, pokiaľ ide o prihlášky o kultúrne programy e, a financovanie. Ak chceme dosiahnuť cieľe 2020, e, pokiaľ ide o redukciu byrokracie 25%, tak by sme mali tento cieľ ešte zvýšiť a zredukovať tú byrokraciu že 50%. Myslím si, že Eh, mali by sme vychádzať z práce, ktorú sme už dosiahli, ale trošku sa zahmlieva príbehmi, ktoré hovoria o tom, že je tu ešte príliš situácia komplikovaná, takže mali by sme ísť smerom zjednodušenia. Ďakujem pekne, pán Kelly. Teraz pani komisárka má posledné slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ctení členovia členky, tí, ktorí ešte sú tu. Dovolte, aby som pani Kavalo vám takisto pogratulovala za túto obsažnú správu skutočne sa sústredíte na niečo, čo je veľmi dôležité. E, je tu, tieto pravidlá, pokiaľ ide o uchádzanie sa o financovanie zo strany fondov, je veľmi komp- sú veľmi komplikované. Komisia prijala vyhlásenie k tejto téme, kde prezentuje, veľký, kde prezentuje zoznam na zjednodušené prihlásenia sa alebo prihlášky. Je to témou veľkej rozsiahlej debaty a my sa zasadzujeme za to, aby sa to sprioritarizovalo. Podporujeme návrhy, ktoré idú správnym smerom a takýto návrh bol urobený aj zo strany rady a na základe takéto širokej správy a koncenzu, ktorý je medziinstitucionálny, by sa nám malo podariť dosiahnuť určitý koncenzus. Mali by sme smerovať smerom k zjednodušenia, mali by sme princípy zjednodušenia, tak ako to je v vašej správe uvedené, podporovať. Zjednodušenie, excelentnosť a tak ďalej. A všetky tieto pozitívne atribúty, to sú e, základné e, charakteristiky zlepšenia našeho úsilia. Niektoré návrhy vo vašej správe a záveroch rady by sa dali zapracovať aj v rámci súčasného rámca. A komisia sa teda snaží dosiahnuť riešenia, ktoré by sa dali rýchlo implementovať. E, hľadáme hľadáme riešenia, ktoré súvisia so zjednodušením metodológie a financovania. Berieme veľmi vážne aj obavy a možnosť viacnásobnej interpretácie súčasnej legislatívy, čiže musíme zabezpečiť uniformnejšiu aplikáciu pravidiel. Budeme sa snažiť o e, skrátenie e, tých dlhých období preplácania finančných prostriedkov. Avšak takéto základné zmeny e, si vyžadujú aj určitý časový priestor a silné zváženie. Iba vtedy sa nám podarí dosiahnuť správny výsledok. E, komisia, ktorá sa sústredí na odstránenie problémov, ktoré sú v tejto oblasti, e, rovnako ako komisia si uvedomujú, že tento proces zlepšenia je veľmi nákladný. Čiže tak ako to je uvedené o vašej správe, e, komisia by mohla optimalizovať nákladovosť a vyváženosť, pokiaľ ide efektívnu kontrolu a vytvorenie lepšieho vzťahu medzi e, výskumníkmi. Čiže ďakujem za vašu e, správu a všetkým tým, ktorým sa na tej zúčastnili. Je to veľmi dobrý krok smerom vpred. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. Čiže týmto končím rozprávu. Budeme hlasovať o tejto téme zajtra. Zajtra sa stretneme o 9. A program pre zajtrajšie stretnutie bola zverejnená. Nájdete ju na webových stránkach Európskeho parlamentu. Čiže Ďakujem všetkým za vašu spoluprácu. Ďakujem aj tlmočníkom.